ktorí veľmi tvrdo pracovali na zostavení tejto správy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Komov Takos, a ešte raz ďakujem a gratulujem. No a rovnako to je písomné prehlásenie číslo 21 z tohto roku, ktoré predložil Jelko Kačin, Edward Macmillan Scott, Anna Rosbach, Gerge Schöpflin a Jutta Steinruck o civilistoch zranených vo vojnách. Podpísala to väčšina poslancov parlamentu. No a aj toto písomné prehlásenie bude podľa článku 123 rokovacieho poriadku zaslané všetkým, pre ktorých je určené a bude e, zverejnené v textoch prijatých na tomto zasadnutí. No a samozrejme mena signatárov budú uvedené v zápisnici. No a Jelko Kačin, myslím, by nám chcel teraz niečo povedať. Nech sa páči. Ďakujem pekne, podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, v mene všetkých eh, signatárov by som vám chcel poďakovať za vyjadrenú podporu. Je to veľmi dôležitý signál, že chápeme problémy malých skupín obyvateľstva, ktoré sú poznačené na celý život udalosťami o vojnách a násilnosťami alebo terorizmom v súvislosti s spolupráci s organizáciami pre obete vojn. Dostali sme viac ako 380 podpisov, no a sme radi, že tu podpísali lídry troch najväčších politických skupín, ale po 7 e, rokoch práce v Európskom parlamente po prvýkrát som si všimol, že celé národné delegácie alebo niektorí poslanci parlamentu z principiálnych dôvodov nemôžu a nepodpisujú žiadne písomné deklarácie. Pokladám to za veľmi zvláštne, pretože písomné deklarácie sú dôležitou súčasťou našej práce. Dobre, ďakujem pekne. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Najskôr budeme hlasovať o správe pani Bereš o zmena a doplnenie nariadenia číslo 1927, ktorým sa zriadí